Good afternoon. I... Dobre povoludne. Začíname našu schôdzu. Kolegovia, chcem vám všetkým pogratulovať k zvoleniu, ako petovnému zvoleniu a gratulujem vám taktiež, že ste si zvolili tento úžasný výbor, pretože si myslím, že sa nám tu bude všetkým veľmi páčiť na 25 5 rokov, takže gratulujem k výberu výboru. Tento výbor je pre prenašený živo na internete, v dispozícii sú všetky jazyky a všetkým vám pripomínam, aby ste mali po ruke hlasovacie kartičky. Ako viete, účelom tejto schôdze je zvoliť e, predsedníctvo, tým pádom predsedu a podpredsedov. Budeme voliť najprv predsedu, potom podpredsedov. Teraz oznámim mena nahradníkov, ktorí sa zúčastnia na hlasovaní za EPP. Je tu Andrej Novakov, ktorý nahrádza Petriho Sarvamu za zelených, Mikula Špeksa, nahrádza Mikel Rivázi, Viola van Gramentaubel nahrádza Daniela Freunda a za GUE Konstantinos Arvanitis nahrádza Junusa Omaršiho. Pokiaľ sú tu nejakí ďalší náhradníci, tak prosím, potrebujem aby vaša politická skupina ma informovala o tom. Takže za obnome Európu je tu Katerin Čech, ktorá nahrádza pani Riči. Dobre, ešte niekto ďalší? Vždy, predtým, než budeme hlasovať, to musím vedieť. Takže dobre, ďakujem. Overujem kvórum. Máme validné platné kvórum, dosiahli sme ho. A Momentálne by som vás chcela požiadať o nominácie na post predsedu. Pán Zdechovský. Drahá pani predsednička, rád by som navrhol na predsedníctvo tohto výboru Moniku Holmajer, skúsenú e, kolegyňu, poslanku Európskeho parlamentu a som veľmi rád, som hrdý, že mám túto česť ju navrhnúť. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz sa opýtam Moniky, či súhlasí so svojou nomináciou. Áno, súhlasím, pani predsednička. Takže overila som si, že kandidátka riadnou členkou výboru a som si istá, že ste vyplnili aj prehlásenie o finančných záujmoch a taktiež prehlásenie ohľadom eh, vhodného chovania. Áno. Ďakujem, Monika. Pokiaľ nikto nenavrhuje iný postup, navrhovala by som teraz aklamačne zvoliť predsedničku. Gratulujem. Monika, poďte si prosím sem sadnúť, prevziať predsedníctvo a všetkým prajem veľa šťastie na ďalších 5 rokov. Vážení kolegovia, chcem vám poďakovať. Chcem povedať, že vám môžem slúbiť, že sa pokúsim byť to najlepšou predsedničkou a pokiaľ niečo budete potrebovať, alebo sa budete chcieť posťažovať, alebo sa pokúsiť zlepšiť moju prácu, tak mi dajte vedieť. Alebo pokiaľ budete chcieť so mnou niečo prebrať, som otvorená diskusiám. Ďakujem za to, že ste ma zvolili na pozíciu predsedničky. Je to pre mňa obrovská česť. Teraz musíme pokračovať. Máme tu ďalšie voľby. Najprv je tu voľba podpredsedu Môžem hovoriť po anglicky alebo aj po nemecky, to je jedno. Dosiahli sme kvórum, to už sme skonštatovali. Nejaké zmeny, čo sa týka náhradníkov? Nie? Dobre, nikto nechce ohlásiť žiadne zmeny, dobre. Tak ako už ohlásila kolegyňa Martina. We took note. We took note. Dobre, to sme si zapísali, že ste tu. Ďakujem. Takže, prosím, chcem vás vyzvať, aby ste nominovali eh, podpredsedu, druhého podpredsedu nášho výboru. Chcem vám pogratulovať k zvoleniu. Volám sa Claudiu Manda, som koordinátorom za socialistov a demokratov a s radosťou oznamujem, že kolegyňa Izabel Garcia Muñoz je našou nominantkou. Ďakujem vám pekne. Milí, milá kolegyňa Muñoz, príjmate túto nomináciu? Será un placer, lo acepto. Samozrejme, akceptujem. Ähm. Áno, ďakujem vám pekne. Ste riadnou členkou tohto výboru a rovnaké otázky, ktoré sa pýtali mňa, tak platia aj pre vás. Podpísali ste vyhlásenie o finančných záujmoch a taktiež vyhlásenie ohľadom, eh, ohľadom vodného chovania. To ste všetko vyplnili, áno. Dobre. Takže voľba. Aklamačne myslím si, že pokiaľ nikto nič nenamieta, tak to môžem urobiť. Ich beglückwünsche Gratulujem kolegyni a žiadam ju teraz, aby si išla sadnúť sem. Dobre, takže prechádzame k voľbe druhého zastupujúceho predsedu. Takže prosím na vaše návrhy. Ďakujem za slovo, za socialistov a demokratov. S radosťou navrhujem kolegyňu Katerínu Kiniči. Pani Katrina Keriči bola navrhnutá. Sú tu ešte nejaké ďalšie návrhy? Pán Šalk. Mene ID chcem navrhnúť kandidatúru kolegu Adinolfi. Adinolfi. Takže pani, alebo pán Adinolfi, to je druhý návrh. Dobre, takže teraz sa opýtam najprv Kateriny Kiniči, či akceptuje svoju kandidatúru. Áno. A teraz pána Adinolfi. Áno. Takže máme dvoch kandidátov. Opäť sa ich musíme opýtať, či vyplnili vyhlásenie v finančných záujmoch, a taktiež vyhlásenie v súvislosti s vhodným eh, chovaním. Katrina Kiniči. Áno, ja som predložila všetky vyhlásenia, ktoré bolo potrebné predložiť podľa postupu. Yes, present. Kolega Dinolfi. Taktiež. Prezentoval všetky prehlásenia, ktoré bolo potrebné. Um, Takže tým pádom splňa všetky podmienky a sú tu dvaja kandidáti, takže hlasovanie bude tajné, tak ako je to stanovené v našich pravidlách. Súhlasia s týmto všetci, že sa bude hlasovať elektronicky pomocou hlasovacej kartičky. Takže je treba si rýchle priniesť kartičku, kto nemá napríklad ja. vielleicht ist es sinnvoll, zunächst einmal eine Takže možno by bolo dobré najprv to otestovať, keďže mnohí z nás ešte takto nikdy nehlasovali. Je to aj pár nových kolegov, kolegyň. Každý má jeden jediný hlas. EPP má tým pádom 7 hlasov, sociálni demokrati 6, Obnome Európu 4 hlasy, zelení majú 3 hlasy, ID má 3 hlasy, EKR tiež, GUE NGL má 2 hlasy a nezaradení majú tiež 2 hlasy. Voľba prebehne nasledujúcim spôsobom. V prvom kole, pokiaľ tam bude absolútna väčšina odozdaných hlasov, pre konkrétneho kandidáta a potom v druhom kole pre kandidáta, ktorý dostal najviac hlasov, teda pre jedného jediného kandidáta. Pokiaľ budú mať obaj rovnako hlasov, tak e, zvýťazí ten, ktorý je starší. Takže najprv to otestujeme. Neviem, či budeme hlasovať ohľadom Monsera Kabaje, alebo Fila Kolinca, alebo aká celebrita sa nám ponúkne pri tomto testovacom hlasovaní. Takže je to len test. Možno vidíte naľavo je zelený gombík, ten je na súhlas, uprostred je zdržanie a napravo je hlas proti. Takže kto má radšej pivo, kto má radšej víno, to môžeme tiež hlasovať. Takže môžeme hlasovať. Ich bin für Freibier. Ja mám radšej pivo. So, die Wahl ist geschlossen. Takže uzatváram hlasovanie. Takže 21 za pivo. Dobre, v poriadku. Takže môžeme teraz už voliť po tejto voľbe na nečisto. Môžeme voliť naozaj. Takže pán Adinolf je ako prvý, pretože je prvý v abecede. Takže zelené tlačítko je pre pána Adinolfina, červené tlačítko je pre pani Katarínu Kiniči. Takže zelený gombík pán Adinolfi, červený gombík pani Kiniči. Pochopili to všetci? nemôžete sa zdržať. To sa neberie, e, nezoberie do úvahy. Takže pokiaľ, dokiaľ neuzavriem hlasovanie, tak môžete sa aj opraviť, ale až sa dovolí, dohlasuje, tak už sa opraviť nemôžete. Niektorí sa ma pýtali, či sa to dá ešte aj potom, keďže sa napríklad pomýlila, tu sa nedá, až sa dohlasuje, tak koniec. Takže zelený gombík pán Adinolfi, červený gombík pani Katerina Kiniči a tým pádom môžete začať hlasovať. Die Wahl ist geschlossen. Takže uzatváram hlasovanie. Kolegyňa Katarína Kieniči má 18 hlasov, kolega Adinolfi má 7 hlasov, kolegyňa Katarína Kieniči tým pádom bola zvolená. Dostala absolútnu väčšinu. Ich darf dich, Katerina, tým pádom ťa môžem požiadať, aby si si sadla k nám. Tým pádom sa dostávame k voľbe tretieho podpredsedu, takže vás poprosím o vaše návrhy. V mene Renew chcem predložiť kandidatúru našej kolegyne pani Martiny Žabažovej der lange Name, da mache ich bestimmt wieder Fehler bei Schabarschowa. <laughs> Aber liebe Martina, du bist vorgeschlagen. Gibt es weiter? Možno si to zle vyslovili pani eh, Martina Dlabajová. Takže Martina, eh, teba sa tiež opýtam, či si vyplnila vyhlásenie o finančných záujmoch a taktiež eh, vyhlásenie o vhodnom chovaní. Áno. Druhá otázka je, či súhlasíš s takouto kandidatúrou. Áno. Dobre. Takže sa opýtam všetkých, či môžeme voliť aklamačne. Takže musíte zatleskať. Takže Martinu požiadam, aby si sem sadla. Mann Ja, jetzt müssen wir Mann Takže, znamená to tak, že teraz že tu sme tu štyri silné ženy a potrebujeme ešte muža na základ našich pravidiel. Takže teraz budeme voliť čtvrtého podpredsedu a požiadam vás o návrhy. Tomáš Dechovský. Vážená pani predsednička, gratulujem všetkým týmto ženám. Myslím si, že je skutočne pekné vidieť takéto silné ženy v predsedníctve tohto výboru. Rád by som navrhol veľmi silného muža. Tamáš Dojč, ktorý v tomto výbore sedel 5 rokov, pracoval tvrdo, je neutrálny a vždy sa snaží hľadať riešenie. Skutočne usilovne pracoval na otázke boja proti korupcii v mnohých krajinách, takže by som bol rád, keby ste ho všetci podporili. Má niekto ešte nejaký ďalší návrh? Nie. Tým pádom sa chcem opýtať Tamáša Dojča, či súhlasí s nomináciou. Ich frage erst nach der Nominierung und dann sofort gleich über die Nominierung. Takže príjmate túto nomináciu? Áno. Vyplnil si vyhlásenie o finančných záujmoch aj o vhodnom chovaní. Áno, už som dodal všetky dokumenty. Dobre, takže kolega Mandl bude hovoriť v mene socialistov a demokratov. Žiadame o tajné hlasovanie pre túto nomináciu. Takže tu žiadosť o tajné hlasovanie. Tým pádom sa bude hlasovať elektronicky. Chce to ešte niekto otestovať? Takže ešte najprv chcem povedať, že, lebo chcem sa opýtať, kto súhlasí s týmto návrhom tajného hlasovania? Kto s tým súhlasí? Kto chce eh, hlasovať tajne? Musí to byť aspoň 6 poslancov, čo to podporia, inéž nemôže byť tajné hlasovanie. Takže je to viac než 6 členov, tým pádom môžeme hlasovať elektronicky. Dobre. Takže zelený gombík znamená, že podporujete kandidáta, červený gombík znamená, že ho nepodporujete, hlasujete proti a zdržanie hlasovania sa nepočíta. Chcete to ešte raz otestovať? Pivo a víno? Nie? Už nie? Ich muss... Ešte formálne musím povedať, že pokiaľ sa pomýlite, tak môžete sa opraviť len, dokiaľ neuzavrem hlasovanie. Potom už nie. Takže môžete hlasovať. Takže hlasovanie uzatváram. 11 hlasov za, 6 proti. Traja sa zdržali, to sa nepočíta. Z 20 hlasov. Takže Tamáš Dojč dostal absolútnu väčšinu. Tamáš, poprosím ťa, aby si nás tu doplnil ako posledný člen predsedníctva. <laughs> Kam je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 Srdečne vám ďakujem za to, že to hlasovanie prebehlo svižne a rýchlo. Bola by som veľmi rada, keby sme pracovali ako členovia tohto výboru veľmi úsilovne, brali e, našu úlohu vážne, pretože skutočne naša reputácia alebo reputácia tohto výboru za posledné roky je skvelá. A ako predsednička spoločne s podpredsedami by sme boli veľmi radi, keby sa nám podarilo túto zdedenú dobrú reputáciu pestovať aj v budúcnosti. Teším sa na dobrú spoluprácu. Ako som povedala, vždy budem mať otvorené dvere aj uši. Budem vám k dispozícii. Každý dostane moje číslo mobilu. Pokiaľ bude nejaký problém, môžete ma kontaktovať. Som k dispozícii a to platí aj pre všetkých podpredsedov, ktorým gratulujem. Ďakujem. Prajem vám ešte pekný deň. 24. júla bude prvá schôdza. Tam už bude prítomná aj Európska komisia, dvor auditorov, aj e, právny e, servis. A teším sa na túto schôdzu. Ďakujem za skvelú disciplínu pri tejto voľbe. Ďakujem.